Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, tengo el honor de presidir la, la inauguración. Uh, príjemný večer. Je pre mňa cťou, že môžem predsedať prvému zasadnutiu tohto mimoriadného výboru. Prvý bod e, programu je voľba predsedu a potom budeme voliť podpredsedov. Chcem pripomenúť, že budeme voliť jedného predsedu a maximálne štyroch podpredsedov. Podľa článku 169 a 204 rokovacieho poriadku. Takže najprv zvolíme predsedu, ten potom zaujme moje miesto a potom budem voliť podpredsedov. Budeme e, neviem, či ešte sú tu ďalší zástupci. Prosím teda e, predsedov, aby ma potom na to upozornili. Je tu niekto, koho som prehliadla?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 ¿Hay quórum necesario para la votación? Sme teda uznašania schopní, e, kvórum je zabezpečené. Takže kto sú kandidáti, kto sa uchádza o úrad predsedu? Eric, eh, Ďakujem. Ja by som v mene SD chcel navrhnúť pána Erika Andrea na funkciu predsedu tohto mimoriadného výboru pre eh, povolovanie pesticídov. Ďakujem. Pán Erik Andriev je riadny člen výboru. Ja sa hlasím, že nemám pri sebe hlasovaciu kartu, inak <laughs> sa nemusíte báť. Tam pán Andrie je riadny člen výboru. Pýtam sa teda, či vyplnil e, prehlásenie o finančných záujmoch. Áno, všetko je v poriadku. Nemáme ďalších kandidátov? Nie, nemáme. v tomto prípade, ak si niekto praje, aby bolo tajné hlasovanie, musí o to požiadať. Ak nie, tak budeme hlasovať aklamáciou. Prosím vás teda, aby ste zaujali miesto za predsedníckým stolom. ešte teda, než budeme pokračovať vo vytváraní výboru, eh, chcem vám poďakovať za mm, vašu dôveru a za toto aklamačné potvrdenie eh, mňa v tejto funkcii. Veľmi sa z toho teším. Je to dôležité vzhľadom na význam tohto výboru, veci, ktoré sa tam budú riešiť. Čiže na jednej strane som veľmi ráda, zároveň mám aj určité obavy, ale Naozaj chceme pracovať na tom, aby tento výbor bol úspešný, pretože my všetci, ako viete, máme veľkú úlohu uh, vo veľmi krátkom čase. 9 mesiacov má tento výbor k dispozícii na to, aby uh, sa mu podarilo, podal by som, obnoviť dôveru európskych občanov týchto posledných dňoch viac vecí eh, poukazuje to, že sa táto dôvera eh, znižuje, eh, komisia, parlament a tak ďalej. Čiže naozaj je potrebné, aby sme za tých pár mesiacov toto zvládli, aby sme vnesli svetlo, pokiaľ ide o túto problematiku. Je to naozaj veľmi dôležitá úloha Áno, nechcem tu robiť nejaké veľké politické prejavy, ale naozaj potom, aby sa veci hýbali rýchlo, dokonca veľmi rýchlo. A pokiaľ ide o zdravie verejnosti, je tu veľká úloha zodpovednosti. My sme tu na to, máme to aj v zmluve, v zmluve o EÚ a je to až taká kolektívna úloha do písmena e, si ustiť e, zmluvu, aj pokiaľ ide o zdravie verejnosti, ľudské zdravie. Takže Otázka pesticídov, to je jedna oblasť, na ktorej budeme teda spoločne pracovať, aby všetko, čo je v našich silách na objasnenie, na stransparentnenie tejto problematiky, všetky tie povolovacie konania a tak ďalej, uvádzanie na trh a tak ďalej, aby to všetko sme v našej práci zohľadnili. Takže ja sa budem snažiť e, čerpať z tej dobrej vôle, ktorá tu je. Chcem, aby tá práca naozaj prebiehala konzistentne a každý jeden z vás je iste motivovaný, zaujíma sa o túto tému a chcem naozaj mm, kolektívne e, vysloviť e, naše zanietenie, aby sme naozaj prispeli e, k takýmto spôsobom k zdraviu verejnosti, k zdraviu našich 500 miliónov občanov EÚ. Takže toľko na úvod. E, chcem sa e, poďakovať kolegyni za to, ako sa to celé spustilo. Takže ešte raz veľká úloha je pred nami a musíme naozaj teda dostať tejto úlohe. Takže ďakujem za vašu dôveru, za to zvolenie. Aklamačne ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem. A teraz pokračujeme po španielsky viem, ale radšej by som mal podklady v mojom jazyku alebo v nejakom, ktorým hovorím ešte lepšie. Dobre, takže pokračujeme voľbou prvého podpredsedu. Takže poprosím o participáciu kandidátov. Prvý podpredseda, prvá podpredsednička, kto sa uchádza? Nech sa páči. Uh, you, Ďakujem pekne, pán predseda. ECR chce navrhnúť pána Bolislava Pielku ako kandidáta na podpredsedu. Po pri práci vo výbore Envy pán Pieka je expertom, e, expertizu získal ako zástupca ministra pre zdravotníctvo v Polsku a venoval sa aj oblasti pesticídov. Takže pán Pievka je našim kandidátom. Ja... Ďakujem pekne, pán Pieka. Akceptujete túto kandidatúru? Dobre. Prvokam, že si vyhlasili uh, e, vaše záujmy a tak ďalej. Takže je tu ešte proste niekto ďalší, ktorý chce kandidovať na funkciu pro predsedu? Máme ešte ďalšieho kandidáta? Dobre, ak teda nemáme ďalšieho kandidáta, Chce niekto hlasovať tajným spôsobom, tajným hlasovaním? Nie, takže aklamačne. Ďakujem. Pán kolega Pierka, poďte k nám na zavrčnícky stôl. Nous allons euh, procéder sans plus attendre donc à euh, l'appel à candidature donc à l'élection du second. Dobre, pristupme teda k voľbe druhého podpredsedu. Pani Müller. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Chcem navrniť svoju kolegyňu Frederik Ries intenzívne vykonáva prácu vo výbore pre životné prostredie. Prevzala viaceré správy pre zdra- e, zdravotníctvo a je aktívna aj v oblasti zdravotníctva, takže chcem ju navrhnúť ako podpredsedničku. Ďakujeme. Pani Rís, súhlasíte s vašou kandidatúrou? Áno, dobre. Takže chce niek- máme nejakého ďalšieho kandidáta na túto funkciu druhého podpredsedu? Dobre, priamo teda aklamačné potvrdenie. Takže poprosím, aby ste sa aj vy pridali sem k nám za predsednícky stôl. Gratulujeme k tomuto zvoleniu. A teraz funkcia tretieho podpredsedu. Kandidatúra. Pani Zakap. Eh, namens eh, de GUE NGL wil ik graag Katrina Konečná voorstellen. V mene GUE NGL chcem navrhnúť pani Gunecku, ktorá je zaničenou členkou výboru NV vie veľa o pesticídoch a verím, že bude eh, výbornou podpredsedničkou výboru pani Konečná. Akceptuje kandidatúru áno. Sú ešte nejakí ďalší kandidáti na miesto tretieho podpredsedu? Chce niekto hlasovať tajne? Nie, takže aklamácie v poriadku. Blahoželám. Takže prejte sa vy sem k nám za predsednícky stôl. Pani Delé. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja som chcela vystúpiť v mene EPP a požiadať o to, či by o, teda traja podpredsedovia neboli postačujúci, pokiaľ ide o koherentnosť. Vy ste tam spomínali efektívnosť, pán predseda pokiaľ ide o stavy v iných výboroch podobného typu ako taxe 1, taxe 2, kde je približne rovnaký počet e, poslancov a stále traja podpredsedovia, to isté aj pana. Takže ja by som bol rád, keby sme aj my mali iba troch podpredsedov. To je teda aspoň stanovisko skupiny EPP. Výborne. Dobre, zaznamenali sme si stanovisko EPP. Je niekto iného názoru? Má niekto opačnú pozíciu? Pán Belitín? No, no, io invece ho la proposta della... Mm, ja by som chcel nominovať uh, kolegu pani, pani Dornáno uh, ako štvrtú podpredsedničku, pracovala vo výbore konvy a pracovala aj s témou pesticídov. Takže to je naša nominácia. To je alternatíva k návrhu EPP. Dobre, takže máme tu dve rôzne stanoviská. Takže najskôr e, musíme sa ustanoviť na tom, koľko máme mať podpredsedov. Takže EPP navrhuje, aby sme mali troch podpredsedov. Takže to musí byť prvé hlasovanie a potom môžeme vyzvať k vyhláseniu kandidatúr. Hej, takýto je postup. Pozerám na sekretariat, lebo e, ešte v týchto bodách plávam len krátko. Takže poďme prosím hlasovať o tom, či bude alebo nebude štvrtý podpredseda. Čiže kto je za a kto proti. Áno? Takže kto je za Prepašte, inak, inak, momentík. Takže budeme hlasovať za to, kto chce, aby sme mali iba troch predsedov. Hej, to, je to prvé hlasovanie. Traja podpredsedovia. E, návrh EPP. E e, návrh pani Delaje, ktorá je koordinátorka. Pani Ajúzovi, chcete niečo ešte doplniť? Nech sa páči. Ja len chcem povedať, že ja nie tu nemám hlasovaciu kartičku, takže budem hlasovať ručne. Dobre? Dobre. Dobre, takže ideme hlasovať o návrhu EPP traja podpredsedovia. Takže kto je za troch podpredsedov? Elektronické hlasovanie to bude. Kto je za troch podpredsedov? Ten stlačí zelenú. Kto je proti? Ten stlačí červenú. Takže elektronické hlasovanie, ktoré týmto otváram. Hlasoval už každý? Dobre, končím hlasovanie. 13 sú za, proti 9, zdržali sa 4, takže návrh EPP prešiel. Čiže budeme mať troch podpredsedov v našom výbore. Ďakujem pekne za vašu účasť. Pani Dornano, nech sa páči. Ja mám ale problém, pretože konferencia predsedov povedala štyria podpredsedovia, čiže naozaj nechápem, prečo sa hlasovalo o návrhu EPP, veď to nerozhodujú oni, to rozhoduje konferencia predsedov. Bohužiaľ. Oui, alors, euh, alors, voilà, il y a de... Áno, nie je to ale povinnosť. Môžeme mať maximálne štyroch podpredsedov. Sú tu iné výbory podobné, ktoré majú troch podpredsedov. Pani Delaj na to poukázala. Čiže výbor je v tomto zvrchovaný. My e, môžeme sami rozhodnúť. Je tu možnosť mať až štyroch podpredsedov, ale nie je to povinnosť. Takže my si poznáme pozíciu EPP, inú možnosť som nemal, ako o tom dať hlasovať. Čiže ako predseda e, som musel toto hlasovanie realizovať. A teda musíme eh, mať eh, iba troch podpredsedov, teda limitovať takto eh, počet podpredsedov. Takýto je postup. Takže to je kolektívne rozhodnutie, ktoré momentálne padlo. Nech sa páči, pán kolega. Pedicini, non pedicini. Pedicini, pedicini. No, no, non è un problema. Io ho iniziato, voglio soltanto fare un commento così. Ja som sa prihlásil, aby som povedal následujúcu poznámku. Ja som zahájil toto vodné obdobie po chvíli, keď tu panovala džentlmenská dohoda. Niekedy sa tie pravidlá trochu ohýbajú, ale teraz sa zase objavujú tieto riešenia. Povedzte mi, čo je zlé na tom, keď niekto chce kandidovať na miesto štvrtého podpredsedu a bude s ostatnými sedieť za predsedníckým stolom a bude sa snažiť plniť cieľ tohto výboru. EPP sa, zaujala, sa rozhodla zaujať tento postup, tak vedzte, prosím, že na budúce my budeme väčšinou a nebudeme sa chovať tak, ako sa chováte vy teraz. Ďakujem pekne. Ešte ďalší sa hlási o slovo. Nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Nemám hlasovaciu kartičku, takže mohli by ste, prosím, pridať môj hlas. Ja som hlasovala za. Bien sûr, merci à vous. To... Ďakujem pekne, ďakujeme. Takže myslím, že Patriso máme zvolené. Máme predsedu, podpredsedov. Takže veľmi rýchlo budeme schopní sa pustiť do samotnej práce. od budúceho týždňa, tuším. 22. začíname prvou schôdzou koordinátorov. A ešte by som chcel využiť prítomnosť koordinátorov, ktorí tu sú, aby som im odkomunikoval um, moju, moje želanie, ale je to aj na vás, aby sme eh, na schôdze koordinátorov prizvali za každým aj eh, podpredsedov a samozrejme aj dvoch spravodajcov, ktorých e, po schôdzi koordinátorov e, zvolíme. Takže súhlasíte s takýmto návrhom? Mohlo by sa o tom aj hlasovať, teda od schôdze 22. Odtedy budeme mať tých 9 mesiacov. Naozaj toho času máme málo. A naozaj, aby sme nestracali čas v úvode našich prác, aby sme naozaj buď to sa 22. s koordinátormi, kde sa rozhodneme o tom asociovaní aj spravodajcov, aj podpredsedov. Alebo sme to mohli možno aj teraz, minimálne pokiaľ je o účasť tých podpredsedov. D'accord. Donc, donc, excusez-moi, donc on fera ça... Prepačte, dobre, takže na tých koordinátoroch sa to urobí, e, na budúci týždeň tam to bude jednoduchšie, ale prosím, vedte, vedzte aj členovia výboru, že ja by som mal takéto želanie, chceme tu mať maximálnu možnú mieru transparentnosti, chceme veci e, zlepšovať do budúcna, takže v našich prácach bude potrebná transparentnosť a aj to, ako budeme fungovať my, aj to musí byť za každým riadené transparentnosťou. Takže toto je ten návrh. Vyzerá, že e, skupiny sú za to, aby 12. apríla bola prvá riadna schôdza výboru. To je najbližší možný termín prvej schôdze. Zrejme 12. apríla bude tá prvá schôdza nášho výboru, aby ste teda vedeli, aby ste s tým rátali a mohli sa na to pripraviť. Máme tu prihlášku o slovo pani Neuchl a pani Garcia. Nech sa páči. Najprv no, vám chcem pobložať k novej funkcii, ale na jednej veci mi záleží. Totiž, aby ste termíny na tých 9 mesiacov dopredu naplánovali, aby sme teraz už vniesli do kalendára termíny, tak ako pri iných výboroch. To sa nedá na výzvu, že máme tento piatok zasadnutie. To sa nedá. Potrebujeme termíny. Vopred musíme si rezervovať lety. A preto prosíme o to, aby sa to urobilo. Lebo zasadnutia koordinátorov to sa dá urobiť na aj krátkodobo, ale zasadnutia výboru sa musia plánovať dlhodobo. Máme dosplné kalendáre a naplánovať ešte ďalšie, ďalšie zasadnutia nebude jednoduché. Takže prosím, aby sme to urobili vopred. Ďakujeme, pani Neuchel. Áno, o to nám pôjde na tej prvej schôdze koordinátor. To bude naš, naša hlavná úloha, celý ten kalendár, zastanie výboru, celej našej práce, budeme mať aj nejaké vypočutia, iné stretnutia a tak ďalej. Čiže naozaj to musíme dobre naplánovať, aby ste eh, mali k dispozícii tento harmonogram čo možno najskôr. Čiže na koordinátorov budúci týždeň to chceme urobiť. To bude teda prvá téma, ktorou sa budeme zaoberať. Teraz pani Aguilera, nech sa páči. Eh, Ďakujem. Toto je veľmi dôležité, aby sme mali časový harmonogram, najmä pretože máme aj ďalšie schôdze a výbory. Bolo by dobré, aby tej diskusii o tom, či budeme mať o jedného podpredsedu viac alebo menej, aby v diskusii nezaniklo to, že máme úplne rovné rodové zastúpenie dvoch mužov, dve ženy spolu s predsedom a podpredsedmi. To nie je obvykle tu v parlamente. Máme tu zvolené štyri osoby, dvoch mužov a dve ženy a ja vám ďakujem za to, že to takto vyšlo, tak ako paritné zastúpenie. Pardon, alors micro, donc est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Ešte niekto ďalší sa prosím hlasí o slovo? Nikto? Ďakujem pekne. Prebehlo to vynikajúco, takže koordinátorov poprosím, aby tu zostali, pretože sa budeme venovať e, dosnutiu koordinátorov. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým a stretneme sa už pri skutočnej reálnej práci nášho výboru. Ďakujem pekne.